Prvý e, vystúpi kolega pán Papastamkos. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som poinformovala snemovňu o propagácii e, Turecka proti Grécku. E, neustále porušovania územného práva Grécka sa neustále zaznamenávajú a vojenské lietadlá Turecka neustále prelietavajú nad greckými lieta, ostrovmi. E, dochádza neustále k nezákonným prekračovaniam e, vzdušného priestoru Grécka. Oblasť Egejského mora je územím, ktoré je územím Grécka. A dochádza neustále e, k vstupu nelegálnych pristahovalcov z Turecka do týchto oblastí a to ohrozuje stabilitu celého tohto regiónu. Musíme zabrániť provokáciám Turecka, musíme ich odsúdiť a musíme odsúdiť aj to, že e, sa porušujú neustále práva e, samozprávy niektorých krajín Európskej únie, napríklad Grécka. Mali by sme e, vyslať veľmi jasné posolstvo a povedať, že správanie Turecka posúva Turecko čoraz ďalej do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší ročne vystupí pán Tabači. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Eh, keďže došlo k diskriminačným opatreniam e, v roku 2004, ktoré sa týkajú e, zamestnancov, e, ktorí pracujú v európskych inštitúciách a ktorí pochádzajú z nových členských krajín. Boli to opatrenia, ktoré Európsky súdny dvor označil za nezákonné v roku 2008. Chcel by som poukázať na ďalšie diskriminačné rozhodnutia, ku ktorým došlo pred 4,5 rokmi sme sa dozvedeli, že títo občania nových členských štátov sa stále vnímajú e, ako občania druhej kategórie. K čomu došlo, pán predseda? Minulý rok sa vyhlásila, e, vyhlásilo, vyhlásila možnosť prihlásiť sa tlmočníkov do e, procesu EPSO a neboli, nemohli sa prihlásiť žiadne ďalšie príslušníci ostatných krajín. Koordinačná jednotka Európskej únie to riadila tento proces, ale okrem toho sa snažila zabezpečiť, aby sa e, v, v maďarčine uviedli všetky potrebné terminológie. E, boli tam kandidáti s rôznymi mater, materinskými jazykmi, aj e, anglicky, aj maďarsky. A v tomto konkrétnom prípade sa uprednostnil kandidát s, s anglickým jazykom ako materským jazykom. Chcem, aby sa to vysvetlilo, pretože je to nepriateľné a veľmi výrazne to narúša Európsku úniu E, ďalej to narúša tiež dokumenty Európskej únie a preklady týchto dokumentov. V mene všetkých členských štátov by som chcel vysloviť protest proti takýmto postupom. Ďakujem. E, celkom iste dostanete odpoveď na túto svoju informáciu. Teraz pán Úzoj. Christian Silviu Buzoj. Pán Uzoj nie je prítomný. E, Marian Harkin. Pani Harkin. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes popoludní sme si vypočuli e, vaše vyhlásenia, ale iné vyhlásenia na tému hroznej situácie v oblasti Gazy a tiež e, o potrebe okamžitého prímeria a stiahnutia izraelských jednotiek e, z oblasti Gazy. V tomto kontexte súhlasím s pánom konventom. Parlament by mal zaujať stanovisko. Nemôžeme niečím nesedieť, ale keďže sme si vypočuli všetky tieto otázky, e, týka sa to aj našich e, občanov. E, v Irsku firma Dell ohlásila, že chce presunúť 2000 pracovných miest do inej oblasti. V týchto časoch, keď zaznamenávame problémy v súvislosti s finančnou krízou, je to veľký zásah na pracovníkov, je to nefér od firmy Dell a tiež od ich zastupovateľov Európsky globalizačný fond by mohol veľmi výrazne pomôcť pracovníkom a podporovať podnikateľov a e, živnostníkov. Írsko e, sa chce prihlásiť do tohto globalizačného fondu, aby Európska únia skutočne mohla preukázať, že pracuje v prospech pracovníkov e, a to aj v západe, v strednom západe Írska. Ďakujem pekne, pán Riča Čanecký. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, tesne po záveroch, ktoré sa prijali o dohode v súvislosti s vysielaním ruského plynu do členských štátov Európskej únie. Ale kde je tento plyn? na ktorom sa príslušné strany dohodli. Myslím, že členské štáty Európskej únie by mali preukázať solidaritu e, v týchto, za týchto okolností. Ale solidarita sa neprejavuje od samotného počiatku tohto konfliktu. Jednotlivé členské štáty zaujali veľmi odlišné stanoviská. Našťastie napokon sme sa dohodli na tom, že e, budeme zachovávať spoločné stanovisko a vystupovať spoločne. Viem, že o niekoľko dní prebehne rozpráva na túto tému, ale chcem veľmi jasne povedať, že Rusko využíva hospodárske nástroje politickým spôsobom a Európska únia musí e, prijať spoločnú energetickú politiku a nie energetickú politiku, ktorá e, bude e, z autorstva veľkých členských štátov, ktoré budovajú plynovod v oblasti Valtského mora. Ďakujem pekne. Pán Tökeš, ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vieme, že Coca-Cola a čipsy sú nezdravé a v našom svetovom globálnom prostredí vieme, že aj ďalšie výrobky sú problematické, ale E, spomína sa napríklad aj víno a v našom regióne produkujeme víno. E, európske financie sa poskytli tým, ktorí už nechcú naďalej vyrábať víno. E, v Karpatskej kotline máme tradičné výroby vína zhruba 600 tisíc hektárov na takomto veľkom priestore sa pestuje vína reva, ktorý sa vyrába víno. E, e, teraz e, sa tento, táto rozloha výrazne znížila. Teda chcem pokázať na to, že v Karpatskej kotline sa v podstate čiastočne zničila výroba vína. Ľudia z Maďarska sa domnievajú, že víno je zdravé a chcú popierať všetko dobré Európskej komisii. Ďakujeme, pán ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem vyjadriť k otázke Palestíny. Viem, e, že pán predseda vo vašom e, úvodnom vyhlásení e, ste boli dosť opatrní, pokiaľ ide vaše stanovisko k Izraelu. 900 palestínčanov umrelo, tretina z nich boli deti a nedokážeme v tejto snemovni jednoznačne odsúdiť brutalitu izraelských jednotiek a tento útok nie je len nevyrovnaný, je e, skutočne neopodstatnený. E, nepoháňajú ho bezpečnostné potreby Izraela. Je to v podstate cynický a klinický útok nie na Hamasa, ale na obyvateľstvo Palestíny. A myslím si, že členské štáty majú teraz morálnu povinnosť e, v plnej miere využiť svoje diplomatické sily a vzťahy s Izraelom na to, aby sa ukončilo toto násilie ak budeme chodiť po, po špičkách okolo izraelskej vlády, to nám nepomôže a nikdy nám to v minulosti nepomohlo. Izrael musí pochopiť, že existujú aj dôsledky ich konania a teda chcem vyzvať všetkých poslancov, aby požadovali okamžité e, pozastavenie platnosti e, dohod e, Euromed a tiež, aby sa tiež upravili dohody medzi EU a Izraelom. Musíme taktiež odolať pokúšeniu zlepšiť vzťahy medzi Európskou úniou a Izraelom, ktoré obsadilo územia Gazy a veľmi brutálne e, útočí na obyvateľstvo Palestíny. Ľudské práva, ktoré sa tak často spomínajú v tejto snemovni, musíme práve teraz e, rešpektovať a to konkrétnymi činmi. Iba toto sú, pán predseda, jediné vyhliadky na úspešné mierové e, vyriešenie konfliktu na Blízkom východe hovorí pán predseda, e, táto situácia je nepochybne ťažká. To sa preukazuje aj na tom, že ste prekročili o polovicu váš rečnícky čas. V stredu sa skutočne rozpráva o tejto téme, ale ďakujeme za váš príspevok. E, ďalšou rečníčkou je pani Sinet. Moje volebné obdobie minulý tý, volebný okrsok minulý týždeň veľmi veľkým poludovaním zaznamenalo to, že firma Dell sa rozhodla presunúť 2000 pracovných miest do inej oblasti. To znamená tiež stratu pravdepodobne ďalších 2000 pracovných miest, ktoré súvisia s výrobou firmy Dell v tejto oblasti. V Polsku tiež firma e, e, trušla niekoľko pracovných miest, dostala finančnú pomoc zhruba 500 e, miliónov Môžeme prosím preveriť, či firma Dell koná v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a môžeme tiež zabezpečiť, aby Globalizačný fond Európskej únie bol schopný poskytnúť pomoc e, tým ľuďom, ktorí prišli o prácu v dôsledku tohto konania tejto firmy. Ďalším rečníkom e, pán Stojanov. Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас. Ďakujem pekne, dámy a páni. E, pred dvoma dňami Štyri školy v bulharskom eh, meste Burgas eh, našli svoje steny v škole eh, popísané heslami ako napríklad smrť Gauerom. Tento výraz Gauery je veľmi veľká urážka, ktorá sa používala za čias Osmanskej ríše na adresu Bulharov. Gauery sa považujú za poloľudské bytosti tento istý termín sa používal e, tiež zo strany bývalého ministra pre hospodárstvo. Vnímajme toto, prosím, ako varovanie o tom, ako je naladené Turecko v 21. storočí. Turecko nemá miesto v Európskej únii, pretože je to rasistická a xenofóbna krajina, ktorá podporuje rasizmus a xenofóbiu. To preukazuje, že Bulhári nie sú zdrojom nenávisti v tejto oblasti, ale zdrojom je Turecko a Bulharsko je obeťom. Európsky parlament bol vždy proti rasizmu. Vyzývam kolegov, aby sme opäť prejavili e, tento svoj postoj, aby sme aj e, predstavili písomné vyhlásenie. Ďakujem pekne. Teraz pán Tunakila. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. E, odsudzujem rozhodnutie českého predsedníctva, ako chce riešiť túto plynovú prízu, krízu, ale takéto samostatné riešenie nevyrieši celú situáciu. Nemôžeme sedieť so založenými rukami. Jeden záver je jasný. Strategické partnerstvo s Ruskom, ktorý je, ktoré je poskytovateľom energie, sa ukazuje ako e, strategická chyba. E, zdrojom tohto problému nie je Ukrajina, ale e, Gazprom samotný, ktorý nie je schopný dodržiavať svoje záväzky. E, už 8 rokov výroba plynu v Gazprome stagnuje na tej istej úrovni. Je to typický výsledok, e, keď štát kontroluje výrobu firmy. Gazprom nie je schopný poskytovať plyn len Rusom, ale aj zahraničným spotrebiteľom. Pán Putin si vybral Ukrajinu ako obetného baránka, ale Eš, práve preto je ešte dôležitejšie, aby sme sa sústreďovali na nachádzanie nových zdrojov energie. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ďalš, ďalšou je a pani Magda Kozanekováč. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, ekonomická kríza, ktorá pôvodne bola považovaná za niečo, čo je len mediálnym výtvorom, teraz dopadla na celú Európu, na naše regióny, lokálne komunity, naše firmy, našich zamestnancov, naše rodiny. O tom bolo už povedané mnoho slov. Dopady e, tejto recesie viedli e, k komunikácii komisie, k oznámeniu a tu sa hovorí o tom, že nie všetci sme v rovnakej situácii. Mnohí sú v marginálnych situáciách a mno, na mnohých sú tie dopady osobitne silné. Chceme zabezpečiť, aby táto situácia neviedla k podkopávaniu e, spravodlivej e, práce, nechceme, aby sa rozširovala chudoba, chceme, aby sa využívali naše zdroje a chcem privítať toto oznámenie komisie, rovnako aj e, stanovisko komisára Špidlu, ktorý správne poznamenal, že sa musíme pozerať na tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti, aby títo boli osobitne podporovaní v tejto oblasti v e, e, chvíli spomalovania ekonomických aktivít. Dúfam, že táto aktivita komisie nám e, umožní e, napredovať v Európskej únii a dúfam, že Európsky parlament bude tiež partnerom v, takomto, e, v takýchto snahách a to budem aj podporovať. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je Imre Čiby. Ďakujem, pán predseda. Dnes tu máme paradox. Väčšina európskych spotrebiteľov pokiaľ ide o geneticky e, modifikované organizmy, tvrdí, že ich e, nepodporuje, ale pres prieskumy ukazujú, že ich kupujú. Mnohí si neuvedomujú, že toto, tieto potraviny sa e, v Európe vôbec predávajú. Jednoducho si ne, ne, nevšímajú, čo kupujú. Možné riešenie by bolo uvádzanie prítomnosti alebo neprítomnosti týchto látok v potravinách na vignetkách. Toto všetko vedie e, k zmetku spotrebiteľov, k skresleniu vnútorného trhu a v mnohých krajinách to viedlo k, k ustanoveniam e, o, týchto, tomto označovaní geneticky modifikovaných organizmov. Ľudia chcú vyberať svoje potraviny na základe vlastných hodnot a nie na základe, základe štúdií o bezpečnosti. Ak sa staráme o ich e, obavy, mali by sme zaviesť e, transparentné spôsoby a nechať spotrebiteľom skutočný výber a preto vyzývam komisiu, aby nechala rámec pre takéto dobrovoľné označovanie na európskej úrovni. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Rogalsky. Vážení eh, kolegovia, chcel by som vyzvať radu na základe článku 13 eh, dohod, dohody o založení európskych spoločenstiev, aby, prijali, aby prijala opatrenia proti diskriminácii na základe etnických dôvodov. dvaja z troch e, litovčanov e, polského etnického pôvodu, ktorí boli zvolení do, Európsk- do litovského parlamentu, e, následne zbavení svojho mandátu a to na základe toho, že, že majú preukazy etnických Poliakov Celá situácia je veľmi absurdná a škandalózna a predstavuje diskrimináciu na základe etnického pôvodu a e, nerešpektuje práva etnických menšín spôsobom a je to nepri, nepri, nepripustné v Európskej únii. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je Daniel Štroc. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, kolegovia, Poslanec eh, posel, ktorý je tu za eh, bavorskú stranu CSU, ale vedie aj Združenie vysídlených sudeckých Nemcov navrhol, aby Česká republika počas svojho predsedníctva ukončila platnosť tzv. Benešových dekretov. Je to eh, nehorázná a pre Českú republiku nesplniteľná výzva. Vieme predsa, že dekrety vznikli po druhej svetovej vojne v súlade s postojom víťazných mocností a nahradzovali zákonné normy až do zvolenia jadného e, parlamentu. Nejde tu teda o nejaký rakovinový nádor v Európskom parlamentnom poriadku, ako povedal. Niečím takým ako rakovinovým nádorom je podľa mňa združenie pána Poselta, ktoré jedná v priamom rozpore s cieľmi európskej modernej integrácie, ktoré presadzuje e, Európska únia. Zatiaľ čo pán Poselt útočí na Českú republiku, žijú v nej a pracujú tisíce e, spokojných e, nemeckých občanov a e, pobývajú tu aj tí Nemci, kedysi sudeto nemecký v dôchodkovom veku. A ja osobne som príkladom toho, že v dnešnej Českej republike neexistuje averzia voči Nemcom. Ako občan Nemecka som bol za Českú republiku zvolený do tohto parlamentu. Nikodým Volčeč. Slovo má pán Volčeč. Vážený pán predseda, plynová kríza viedla k tomu, že 100 tisíce domácností v 17 európskych krajinách zostali bez e, kúrenia v týchto chladných e, dňoch. Na východe Európy boli, e, boli s týmto sporom postihnutí najviac. Školy a fabriky boli zavreté. Hoci táto dohoda po hodinových rokovaniach s predstaviteľmi Gazpromu vedie k tomu, že sa opätovne dostane k, k na plyn, treba povedať, že tým eh, technických odborníkov Európskej komisie bude preverovať eh, eh, plynovody na ukrajinskom území a aj keď začne plynúť plyn, bude to trvať asi 30 hodín, kým dosiahne európske štáty a výsledkom toho je, že Európa potrebuje jednotnú politiku, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok energie, aby sme predišli budúcemu konfliktu, aby sme vedeli, a mali by sme diverzifikovať naše zdroje Vítam intervenovanie parlamentu v, tejto, v, tejto, v tomto spore a dúfam, že zhoda bude do, dosiahnutá čo najskôr, aby sme sa vyhli prehlbovaniu konfliktu. Ďakujem. Ďakujeme. Juri Aurelio je ďalším rečníkom. Vážené predsedníctvo, minulý rok sme oslavovali e, dohovor o nešírení jadrových zbraní. V tejto sále sme prijali rezolúciu, s ktorou súhlasilo predsedníctvo, rada a komisia a boli vyzvané e, k tomu, aby e, prísnejšie, prísnejšie vykonávali tento dohovor. Táto rezolúcia tiež e, vyzývala Spojené štáty americké a tiež e, Spojené kráľovstvo, aby zastavili svoje jadrové programy. Ak si e, spomínate, v novembri ctený zbor tieto výzvy neboli úspešné vzhľadom na projekt, ktorý prebieha a síce vybudovanie protiraketového štítu v Českej republike Takže hrozba, že bude tu ďalšia atomová vyzbrojovanie prebiehať, je veľmi veľká. Ďakujem. Pán Nikulesku má slovo. Bolo už tu mnohé povedané na tému krízy okolo e, plynových dodávok a každý tu prítomný e, spomenul aký nebezpečný je ten fakt, že my, Európska únia, sme takými závislými na ruskom plyne. Myslím si, že riešením je diverzifikácia zdrojov, hľadanie alternatívnych zdrojov. Nemali by sme však aj zabúdať na potrebu šetriť energiu. Pripomeňme si, koľko, koľko energie sa v EÚ vyplýtva. Analýzy hovoria, že tretina celkovej spotreby je vlastne plýtvanie. Dá sa povedať, že E, dovoza, rusk, dovoz ruského plynu e, do Rumunska predstavuje 14 miliónov tón. Asi milión tón sa vyplýtva e, vzhľadom na nedostatočné izolácie v našich domácnostiach a bohužiaľ európska legislatíva nepodporuje kroky k tomu, aby sa táto situácia zlepšila, pretože nie je dostatok fondov na izolovanie a rôzne projekty zlepšujúce naše obydlia treba hľadať snáď nové zdroje energie, alebo mali by sme mať na pamäti, že jednoduché opatrenia nám mnoho energie zachráni. Ďakujem. Ďalším je pán Koterec. Pán predseda, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Tento rok, keď oslavujeme 10. výročie eura na Slovensku, 1. januára 2009 e, sa, sa Slovensko stalo 16. členom eurozóny. Moja krajina sa vzdala časti svojej identity, ale urobili sme tak s hrdosťou. tak ako sme si vážili vlastnú menu začali sme používať euro ktoré sa väčšine slovenského obyvateľstva stáva rýchlo vlastným tiež. euro sme prijali len po piatich rokoch členstva v eú a ako povedal premiér fico na nový rok sme mohli vnímať euro ako talizman pre šťastie ktorý v súčasnej hospodárskej kríze prináša stabilitu a potenciál pre ešte razantnejší rozvoj slovenska rád by som vyzdvihol všetkých ktorí sa pričinili k jeho prijatiu v sr a ocenil pozitívny prístup slovenských občanov k novej mene. želám nám všetkým slovákom veľa šťastia s eurom ako symbolom integrovanej prosperujúcej európy. ďakujem. Eh, pán predseda. Keďže v Európskom parlamente neprebehne rozprava, rada by som ešte raz počiarkla, aké dôležité je pre Európsku úniu eh, eh, hovoriť eh, o o zamestnávaní európskych námorníkov v súlade s dohovorom z ILO. Európska riečná doprava Musí sa predsa postarať eh, o dobré podmienky eh, pre námorníkov. Musíme predsa eh, mať možnosť očakávať lepšiu produktivitu, väčší rast. Moria, ktoré obklopujú Európsku úniu, sú morami Eh, medzinárodného obchodu a myslíme si, že aj mladí ľudia by mali vidieť svoju budúcnosť na mori a mali by si hľadať aj v tejto oblasti prácu. Ďakujem, Jörg Leichtfried. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa eh, vyjadriť k ilegálnemu transportu šteniatok Eh, snažím sa už od októbra získať eh, rečnícky čas a teším sa, že sa mi to konečne podarilo, čo je zaujímavé. V tomto čase som si už mohol trikrát vypočuť kolegu Rogalského. Eh, rakúska policia stopla jeden nákladák, kde sa nachádzali teda tieto šteniatka ktoré ešte nemali prípustný e, vek. Cieľovou krajinou bolo e, Španielsko. Čiže poukazuje to na to, že existujú tam e, organizácie, ktoré takto zaobchádzajú so zvieratami kriminálne. Potrebujeme primerané kontroly v Európe a tresty ak sa predpisy nedodržiavajú. Musíme sa dohodnúť a prijať predpisy o ochrane zvierat a musíme byť pripravení presadzovať tieto normy. Ďakujem. Ďakujem. Jelko Kacin má slovo. Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, masaker v Palestíne je symbolom ľudskej nemohúcnosti, ktorý kričí priam do neba. Číslo e, počty mŕtvych e, dosahujú štvormiestne čísla a vidíme, že sa používajú mechanizmy, ktoré nie sú prípustné. Európska únia si myslí o sebe, že je e, svetovým politickým hráčom, ale nie je tomu celkom tak pretože Izraelčania predsa za pomoci aj zbraní, ktoré financuje Európska únia, napadajú ľudí. Ako je možné nasilné presídľovanie palestíncov z ich domovov? Viem, e, že táto izraelská akcia je absolútne nepomerná, je prehnaná a je neľudská. Ide o nemorálny čin, perverzný čin, bizarný čin a je to vlastne akási predvolebná kampaň a síce krvavá predvolebná kampaň, vážené kolegyne a kolegovia. Slovo má Lajm Ovod. Ďakujem, pán predseda. Využil by som túto možnosť, aby som podporil e, financovanie EÚ na e, e, špeciálne olympijské hry vo Varšave v roku 2010 a tiež podobné podujatie v Aténach v roku 2011 5 miliónov eur na tieto osobitné olympijské hry, ktoré e, boli v roku 2003 v Írsku, vyhradila Európska komisia. Bolo to veľkým potešením e, pre všetkých prítomných. My v Európskej únii musíme byť v popredí takéhoto úsilia pre takýto šport. Mám tu aj písomné vyhlásenie pre e, europoslancov, ktorí môžu v tejto súvislosti podpísať tento týždeň. Ide o podporu financovania EÚ pre takéto veľmi dôležité špeciálne osobitné olympijské hry. Ďakujem. Thank you. Jaromír Količek. Ďakujeme. Slovo má pán Jaromír Količek. Pekný nový rok, pán predseda, vážení kolegovia. Rád by som sa e, úprimne počudoval nad tým, že iróniou osudu práve česká vláda, známa svojimi špecifickými prístupmi k, od otázke rokovania s Ruskom, stále ešte neroztrhla svoje rucho a nesype si popol na hlavu Veď aj ona oddialovala rokovanie o bezpeč- e, energetickej bezpečnosti s Ruskom. Ešte viac ma šokuje postup Európskej komisie, ktorá Bulharsku a Slovensku hrozí sankciami. Dokonca sme počuli o tom, že pán Kon Bendit to dokonca odporučuje, ak spustia znovu odstávané bloky jadrových elektrární. Preto komisárom a hovorcovi Európskej komisie odporúčam, aby si vzali dobré oblečenie, doma vypli kúrenie a svojim rodinám vysvetlili, že sú solidárni so Slovakmi a Bulharmi, alebo snáď išlo o zlý novoročný vtip? Ďakujem. Slovo má pán Angelakas. Ja by som tiež chcel povedať čosi o téme zemného plynu e, z posledných dní, ktorý nám ukázal, že práve v tejto oblasti e, musia byť bojované e, boje, boje, ktoré zapájajú mnohé členské krajiny EÚ, ktoré sú závislé a dostávajú sa tu do pozície rukojemníkov. A pre podniky občanov to znamená veľké problémy, ktoré sa s tým spájajú a to nám ukazuje, že, ukazuje, že nedôvera zo strany vyhlásení oboch strán je našťastie zachránenie tým, že Európska únia tu našla rieš, riešenie. Treba prijať však opatrenie, skutočné opatrenia. Treba naozaj preveriť, ako vyzerá energetická dogma Európskej únie, pretože musíme siahnuť na iné energetické zdroje a Európsky parlament musí celkom jasne vyslať posolstvo, ktoré ukáže, že Európska únia sa nedoká, nedá vydierať a chce naozaj e, naznačovať e, smerovanie v tejto diskusii o trvalom udržaní a používaní e, zemného plynu. Zníženie emisí o 20 samozrejme, že nemôže byť dosiahnuté, keď situácia bude taká nestabilná, ako ju stále vnímame. Ďakujem. Pána Linemana tu nevidím. Tak Silvia Adriana Tikau. Auch nicht da. Tiež nie je pritom. Nech sa páči Mulțumesc, domnule președinte. uniunea Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia potrebuje ako prioritu spoločnú energetickú stratégiu a spoločný energetický plán, ktorý by zlepšil energetickú bezpečnosť Európskej únie. Odstavenie dodávok plynu Európskej únii preukázalo, že Európska únia je stále závislá na svojich tradičných dodávateľoch a e, veľmi nízke teploty tento rok e, spôsobujú obrovské problémy eh, produkovateľom elektriny. Európska únia potrebuje stratégiu pre svoju energetickú sieť, aby zlepšila svoju účinnosť eh, a tiež musí diverzifikovať svoje zdroje. Eh, projekt Nabucco a terminály tekutého plynu v európskych prístavoch a tiež využívanie bezpečnej jadrovej energie by mali byť prioritou aby sme zlepšili svoju energetickú bezpečnosť. Mali by sme spolupracovať s Európskou investičnou bankou a tiež s členskými štátmi, aby sme našli financovanie týchto prioritných projektov. Ďakujem pekne. Teraz pán Mitchell na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na úvod, ak dovolíte, eh, chcem vyjadriť k Zimbabwe. Zdá sa, že aj keď e, táto otázka nie je v televízii, netýka sa nás ako keby. Nedávno e, pán Mekoko, výkonný riaditeľ projektu, ktorý sa venuje e, otázke ľudských práv a tiež je, sa angažuje vo fóre pre ľudské práva, bol zadržaný na 21 dní. Predtým, ako bol postavený pred súd v Harari, bol údajne mučený a to, z toho dôvodu, že vedie kampane za ľudské práva. E, bol zadržiavaný e, vo veľmi bezpečnom e, väzení a mnoho jeho spolupracovníkov a ďalších bežných občanov bol zadržaných. Vyjadrilo sa mnoho obáv v tejto snemovni a tiež v iných národných parlamentoch, ale táto nočná mora pre všetkých obyvateľov Zimbabwe naďalej pokračuje. Chcem poukázať na to, pani predsedajúca, že je na čase, aby sme sa skutočne zasadili o to, aby Rada a komisia požadovala, aby sa konečne e, odsúdili tieto činy proti ľuďom, ktorí pracujú v prostredí ľudských práv Zimbabwe. Ďakujem pán e, Mitchell, pán e, Derosa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Chcem privítať vyhlásenie pána pre, prezidenta o pána predsedu o situácii v Gaze a tiež chcem privítať to, že budeme mať uznesenie o okamžitom prímeri e, na všetkých stranách e, tohto konfliktu. Teraz už došlo k, k, k 900 obetí a sú zasenutí najmä civilisti. Musíme trvať na tom, aby Izrael zastavil zabíjanie. Gaza je najväčším väzením na svete. Je tam 1,5 milióna uväznených. Je to tiež miesto, kde sa zabíjajú muži, ženy a deti. A to iba preto, že sú palestínčanmi. Aké trestné činy e, mohli uskutočniť tieto ženy a deti? Aké ospravedlnenie máme my, Európania, keď naďalej obchodujeme s Izraelom, ktorý zabíja nevinných ľudí? Európska rada musí prestať vymýšľať si výhovorky a musí okamžite zakročiť, aby sa ukončilo toto zabíjanie. Musíme ukončiť svoj vzťah s Izraelom, pokiaľ naďalej bude blokovať konštruktívny dialog e, s zastupcami Palestíny. E, ďakujem pekne. E, prekročili ste svoj rečnícky čas čiastočne. E, teraz pani Ďakujem, pani przewodnicząca. Fortin Kubická, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, Európska únia je organizáciou krajín, ktoré sa opierajú o spoločné hodnoty. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili nenávisť. Francúzsky operátor Utelsat sa rozhodol vysielať kanál, ktorý súvisí s hnutím Hamas a TV, ktorá útočí na obyvateľstvo Izraela. Utelsat preukázal, že e, obchod neuznáva žiadne pravidla etiky. DTV. Pomimo... E, Televízna stanica NTDTV v Číne už sa blokuje a to napriek protestom Eh, Utelstat naďalej odmieta zmeniť svoje rozhodnutie. Eh, toto konanie firmy Eutelsat je veľmi zvláštne. Pani Figuredo, nech sa páči na jednu minútu. Pán Figuredo, pardon. Chcel by som využiť túto príležitosť na úvod plenárnej schôdze. Prepašte, pani Figuredo. Niekto iný sa ujal slova na miesto pani Fizreda? Pani predsedajúca? Útok Izraela na Gazu je vojnovým zločinom a je to tiež zločinom proti ľudskosti. A to, čo sa tam deje, je tragédiou 900 obetí Palestíny. Je tam mnoho ob- detí, ktoré prišli o život a došlo k tisíckam zranení musíme vyzvať eh, na ukončenie tohto útoku a tiež ukončenie izraelskej blokády, ktoré robí z Gazy koncentračný tábor. Musíme zmobilizovať eh, všetkých eh, na celom svete, aby hovorili proti tomuto masakru. Všetci títo ľudia zo všetkých krajín, zo všetkých kontinentov musia spoločným hlasom hovoriť proti, za ukončenie tohto konania a tiež e, inštitúcie Európskej únie musia vyzvať e, na okamžité ukončenie útokov na gazu a tiež okamžité ukončenie izraelskej blokády. Ďakujem pekne, pani Figuredo. Teraz pán Šperina. Ďakujem, pani predsedajúca. V poslednom čase ma zaujalo, že niektoré české poisťovne zrušili bonusy, bonusy ktoré poskytovali ženám pri, pri uzatváranie poistiek na povinné zákonné ručenie motorových vozidiel. E, odvolávajú sa na platnosť antidiskriminačného zákona. Opakovane sa stretávame s tým, že niektorí politici a mimovládne organizácie svoj postoj k rovnoprávnosti pohlaví trochu preháňajú. E, jednou stranou je popieranie poisťovacej matematiky a to e, dokazuje, že v rôznych aspektoch života sa muži a ženy chovajú rozdielne aj v súvislosti s poisťovacími rizikami. E, popieranie týchto rizik nie je bojom za, rovnaké, za rovnaké práva, ale e, je úplne iným bojom. Tento boj je od začiatku prehraný a vedie k tomu. Ja osobne e, odporúčam, aby sa obe pohľavia snažili presadiť vo všetkých aspektoch života. Ďakujem pekne. Teraz pán Bat. Uh, you, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nová, nový prieskum sa neustále nedávno uverejnil. Väčšina ľudí uvádza, že Európska únia je príliš vzdialená, je skorumpovaná a tak ďalej. 83 ľudí sa vyjadrilo, aby Európsk, aby právo Veľkej Británie bolo nadradené právo Európskej únie. 71% e, sa vyjadrilo za referendum pokračovania členstva Európskej únii. E, žiaľ, ukazuje sa, že to nebude príliš pravdepodobné, aj keď im bolo prislúbené referendum o Lisabonskej zmluve. Občania Veľkej Británie chcú voľný obchod, e, spoluprácu s Európskou úniou a s celým svetom. Nechcú, aby tieto otázky radila Európska únia ak by občania Veľkej Británie mali možnosť vyjadriť sa za to, či chcú byť integrované Európskej únie alebo či chcú odísť z Európskej únie. Veľká väčšina by hlasovala za to, aby, aby Veľká Británia vystúpila z Európskej únie. Um, Vážená Pani predsednička, chcela by som hovoriť o nedostatku vedeckej disciplíny. Návrh správy k tejto téme bol predložený komisii a samozrejme, že mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré my ako poslanci e, sme za ne zodpovedné, ukazujú, že je tu čoraz väčšia e, odozva pokiaľ ide o e, princíp prevencie. Zoberme si napríklad e, problematiku pesticídov. Odišli sme od princípu vedeckého posudzovania, neexistujú detailné e, posúdenia dopadov a je tu nedostatok definícií endokrinných disruptorov. A je tu vlastne nezhoda medzi týmto a smernicou REACH európsku legislatívu teraz e, e, dávame do nesúladu s medzinárodnými pravidlami a je tu naozaj nedostatok dôveryhodnosti, nedostatok dobrého vedeckého prístupu, vedeckej disciplíny. Ďakujeme teraz pán Binev. Gospodín predsedateľ, kolegy, gazov... Ďakujem, vážení kolegovia e, kríza okolo plynu, ktorá na začiatku roku 2009 zasiahla Európu, veľmi rýchlo nadobudla hrozivé rozmery pre Bulharsko. Bulharsko nemá žiadne alternatívy vo forme dodávok plynu z krajín EÚ. Nechcem teraz diskutovať o eh, hroz, eh, hrozných eh, rozhodnutiach bulharských rozhodujúcich orgánov. Čo však je dôležité a o čom chcem hovoriť, je, prijať opatrenia na to, aby sa kríza dokázala kontrolovať. Pre nás to znamená nájsť alternatívu, ktorá nám e, umožní zbaviť sa závislosti na Rusku. To znamená, že Bulharsko by malo nasledovať príklad Slovenska a rozhodnúť sa e, opätovne spustiť bloky 3 a 4 e, no, jadrovej elektrárne. Toto je jeden, jediný spôsob, ako by sme mohli odvrátiť priame hrozby a škody. Ďakujem, teraz má slovo pani Petre. Ďakujem, vážení kolegovia, vážená pani predsedkynia. Keďže teraz začal rok 2009, dovolte mi, aby som povedala, že nie je to podľa mňa obyčajný rok v roku 2009, kedy budeme oslavovať 20 rokov od eh, konca eh, studenej vojny, od eh, pádu berlínskeho múru a od ukončenia štiepenia Európy na dve časti. Európsky parlament tu má aj Rumunov, ktorí žili v diktatúre a tieto dve desaťročia pre nás znamenali prechod k demokracii a pre niek- niekoho to znamená akceptovanie e, tých novopríchodzích. Tento rok by mal byť rokom, e, kedy my, parlament aj Európska komisia by sme sa mali snažiť vytvoriť Európu pre všetkých európskych občanov. Európu, v ktorej všetkých 500 miliónov obyvateľov by malo chápať, že ich práva sú zaručované, že solidarita je skutočná a že nikto nebude diskriminovaný a že nikto by nemal mať e, pocit, že je cudzincom v zjednotenej Európe. Všetci sme občanmi Európy, máme rovnaké pocity a rovnaké hodnoty bez ohľadu na to, kde sme boli v roku 89. Pán Janovský má slovo. Parakalo. Pani prevodničanka. sa páči, pán Janovský. Ďakujem, eh, pani predsedajúca. Európsky parlament pri mnohých príležitostiach eh, zastával ekono, ekologické eh, problémy. Chcel by som upútať vašu pozornosť na čosi, čo mladí, ktorí sa zaujímajú o e, environmentálne otázky, e, na čo ma oni upozornili. Ceny za papier a plasty na recyklovanie e, klesajú. Situácia na polskom trhu vyzerá tak, že ľudia, ktorí, si, ktorí, ktorí kupujú papier na e, recyklovanie tvrdia, že je prilacný a tí, ktorí e, znižujú jeho využívanie, hovoria o ňom, že je pridrahý. Treba v záujme životného prostredia čo si urobiť, pretože e, deti napríklad zbierajú zo vzdelávacích dôvodov papier do zberu. Vážení kolegovia, usilovala som sa maximálne o to, aby čo najviac z vás sa ujala, ujalo slova E, skončíme však s týmto bodom a e, jednominútových e, prejavov a teraz sa dostávame k samotnému programu dnešného dňa. Ide o správu pani Kristy Klás, kde ide o rámcovú smernicu týkajúcu sa trvalého udržateľného použitia pesticídov a takisto správa Brajer, kde ide uvádzanie, o uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh. Spravodajkyne nás uvedú do problematiky. Najprv na 4 minúty má slovo pani Klás. Prezidentin. Vážená pani predsedkynia, vážení komisári, pán Dimas, pán Vasil, pani Vasiliu, kolegyne, kolegovia, dnes tu máme výsledok mnohých eh, rokovaní a ro-